mal najprv na dve a pol minúty pani Weber. Ďakujem, pán predseda. Pán eh, eh, Šapo, známy eh, spisovateľ a politický aktivista, bol odsúdený na väzenie, pobyt vo väzení pretože podpísal eh, chartu 2008, eh, ktorú podpísal viac než 10 tisíc eh, obyvateľov Číny, kde bolo mm, boli požadované normálne veci pre demokratickú spoločnosť, právo na slobodu prejavu a podobne. Takže kvôli týmto e, jeho mierovým iniciatívam a kvôli šikanovaniu, ktorému e, bol e, vystanovený, treba, vystavený, treba konštatovať, že to nie je v súlade s Eh, chartou pre eh, ľudských práv. Eh, pán Jušia by mal byť okamžite prepustený, to by sme mali požadovať. V ostatných rokoch sa vzťahy medzi EÚ a Čínou sústredovali najmä na ekonomiku a to zatienilo procesy, ktoré sú potrebné v súvislosti s zlepšením demokracie v Číne pred niekoľkými e, dňami e, sme sa dozvedeli, že pán Gauči Teng Mnohí ľudia e, sa obávali, že mu hrozí smrť. Európska únia sa zasadila proti trestu smrti pre britského občana. Čínska vláda však e, ignoruje svoje medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv opakovane. Prečo sa čudujeme, prečo takýchto okolností e, Čína e, kandiduje o členstvo v, v Rade pre ľudské práva OSN. V apríli 2009 čínska vláda vydala plán, Národný plán pre ľudské práva. Je to dlhý dokument, ktorý je však zatiaľ iba papierom. Bez pochyb Európsky parlament musí dostať svoje povinnosti, musí preveriť výsledky dialogu o ľudských právach medzi EÚ a Čínou. Ďakujem pekne, pani Weber. Teraz má slovo na minútu pán Kellam. Gracias, prezidente. Ďakujem, pán predseda. Júci. Čína dosiahla obrovský hospodársky progres. a časťou tohto progresu, alebo časť tohto progresu bola dosiahnutá vzhľadom na metódy, ktoré sú úplne v konflikte s medzinárodnými normami oblasti ľudských práv. Eh, olympijské hry. Všetci sme dúfali, eh, že vďaka ním eh, čínska vláda bude dodržiavať medzinárodné záväzky v tejto oblasti. Práve naopak došlo k ďalším represáliám a z toho sa musíme ponaučiť, musíme prijať náležité závery. Európsky parlament dnes vyjadruje obavy, pokiaľ ide o osah prominentného aktivistu Liu Xiaopoa. Je to signatár Charty 2008, ktorá vyzýva k ústavnej reforme najmä a k ochrane ľudských práv. Je to charta, ktorú podpísalo viac než 10 tisíc činierov, naozaj veľmi odvážne. Liu Xiaopo bol odsudený na 11 rokov väzenia minulý mesiac a my dnes žiadame jeho okamžité nepodmienečné prepustenie a vyjadrujeme našu solidaritu e, s jeho mierovou snahou, so snahou, mierovou snahou ostatných e, čínskych občanov v boji za demokraciu, v boji za dodržiavanie ľudských práv, ktorým sa zaviazala čínska vláda. Ďakujem pekne, pán Kelam. Teraz má na dve minúty slovo pani de Kaiser. Oui, monsieur le Ďakujem, pán predseda. Naliehavé uznesenia sú vždy e, ťažkým orieškom, pretože nevždy ozrkadľujú e, humanitárnu naliehavosť, ale e, politickú bezmocnosť. Name and shame to je naozaj to posledné, čo môžeme spraviť. To znamená, že všetko ostatné nástroje dialogu a natlaku e, neúspeli a keďže sme nemohli konať, tak aspoň e, na to poukazujeme. Myslím, že v prípade Číny e, na uznesenia 2008 aj 9. aj 2010 e, budú produktívne alebo boli produktívne. Nechcem podceňovať ťažkosti tejto krajiny pri prechode na demokraciu, ale myslím si, že stále sa vracať to jednoducho znamená, že potrebujeme nájsť účinnejšie nástroje. Pri Ujguroch e, som súhlasila s znesením. V mene mojej frakcii súhlasím s tým, že je to nepriateľný prípad v prípade Liu Siapoa, ale nemôžeme stále e, stigmatizovať Čínu. Môžeme dosiahnuť pravý opak. Je to veľký obchodný partner, stály člen Bezpečnostnej rady OSN. E, je v plnom búme aj demografickom. Takže potrebujeme Čínu aj na boj proti klimatickým zmenám a preto musia byť e, partnerom. Áno, musíme im povedať pravdu, ale e, rešpektovať ich aj za ich úsilie. A ten rešpekt e, chyba v uzneseniu, v uznesení a preto sa naša frakcia po toto uznesenie nepodpíše. Samozrejme, v otázke ľudských práv je to úplne jasné. Za tieto pozmenujúce návrhy budeme hlasovať, ale ten, to konečné hlasovanie závisí od toho, ako dopadnú návrhy. teraz pani má slovo pani Veržia na 2,5 minúty. Čína je veľkou krajinou s bohatou minulosťou a s obrovským rozvojovým potenciálom. Olympijské hry v Pekingu minulý rok nedoniesli tie výsledky, ktoré sme dúfali Vzťahy EÚ s Čínou sú naozaj veľmi dôležité. Je našou povinnosťou ako európskych poslancov hlasno povedať to, čo je podľa nás dôležité a čo je nepriateľné. A ľudskoprávna situácia nie je priateľná v tejto krajine. E, situácia tohto Číňana, ktorý žiada demografické, e, pardon, demokratické reformy s ďalšími stovkami spoluobčanov je príkladný e, prípad. Ja si myslím, že je e, pozitívne, že vôbec je možná takáto mobilizácia v Číne. Musíme žiadať oslab- oslobodenie pána e, Liu Xiaopa a všetkých ostatných, ktorí ako on sú utlačaní a väznení za to, že jediné, čo spáchali, je obhajovanie ľudských práv a hlavne e, to najhlav- najzákladnejšie právo e, slobodu prejavu. Ako povedali kolegovia, britský občan bol nedávno popravený e, napriek tomu, že bol mentálne postihnutý a je to vôbec prvý príklad popravy Európana za Číne za posledných 50 rokov. Sloboda prejavu sa čím ďalej tým viac porušuje, svedčí o tom aj Google, no a pritom oni majú reputáciu ako tí, ktorí najlepšie e, obhajujú práva e, užívateľov internetu. Ale na žiadosť čínskych úradov boli nainštalované e, filtre a s tým nakoniec aj Google súhlasil. My nemôžeme súhlasiť s piráctvom vlády na internete a taktiež tomu, že zabraňujú slobode prejavu. Všetci Európania musia reagovať. Čínsky užívateľia internetu musia mať prístup k necenzurovaným informáciám. EÚ musí podporiť e, internetové podniky, ktoré pomáhajú Číne pri tejto cenzúre alebo dokonca pomáhajú pri zatýkaní demokratov, aktivistov alebo novinárov, ako to bolo v prípade eh, pána Čičau v apríli 2005. No a na záver, kolegovia, eh, vás žiadam, aby ste nezabudli ani na mŕtvych na námestí Tiananmen. Viaceré eh, stovky študentov z 3. a na 4. oktobra 89 zahynuli a musíme si na to spomenúť, vzdať hol týmto eh, mladým obetiam, ale všetky, eh, všetky udalosti z 89. nemajú rovnakú pozornosť. Ďakujem pekne, teraz na minútu pán Tenok. Pán predseda, to, že znova v Európskom parlamente hovoríme o zneužívaní ľudských práv v Číne, to poukazuje na to, že komunistické autoritárske e, riadenie sa Pekingu a naďalej sa snaží potlačiť akúkoľvek opozíciu. Ale to by nám nemalo brániť v tom, aby sme v parlamente o týchto otázkach diskutovali. My máme povinnosť to robiť a dlžíme to obetiam zneužívania ľudských práv v Číne. Väčšiny z nich e, bol, tak povedz, odobratý hlas a preto hovoríme o tejto otázke znova teraz nás. A v roku 2008 sme dali Hujiovi Sacharovú cenu a to svetu ukázalo, ako vážne my, poslanci, berieme otázku ľudských práv v Číne. Berieme ju vážne, pretože Čína je pre nás dôležitá, je obrovská má vojenskú moc, hospodárskú moc a preto Európska únia musí byť strategickým partnerom Číny na základe rešpektu a bezpečnosti. Naše vzťahy e, s Čínou by mali vychádzať aj zo spoločných zásad vrátanie demokracie, právneho štátu a ľudských práv. V to dúfame. Dúfame, že sa raz dožijeme tohoto dňa. Tieto ideály e, zdá sa v Ázii zatiaľ neprevládajú, ale dúfam, že jedného dňa tomu tak v Číne bude. Ja e, sa vždy pozerám demokratický Tajván a na obrovskú Indiu, ktorá je sekulárna, demokratická, tá tradícia e, naozaj prekvitá. E, čiže podľa mňa aj Čína by mohla byť demokratická. Ďakujem. Ďakujem, pán e, Tenok. Teraz má na minútu a pol slovo pani Hautala. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Liu Xiaopo v jeho prípade je Zaujímavé to, že viac než 10 tisíc občanov sa vyjadilo na jeho podporu. Európsky parlament sa e, musí inšpirovať e, odvahou týchto ľudí a musí byť za ňu vďačný. Čína sama prijala určité záväzky, pokiaľ ide o zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv. Čína by chcela byť členom Rady pre ľudské práva OSN a samozrejme, že ľudské práva v tom prípade držiavať musí. Čína musí v tomto prípade samozrejme splňať najvyššie štandardy v oblasti ľudských práv. Toto sú prísľuby, ktoré Čína sama urobila voči OSN a to je potrebné poukázať. Toto uznesenie sa venuje dialogu o ľudských právach medzi EÚ a Čínou. Samozrejme, že by sme boli radi optimisti, ale Momentálne to vyzerá tak, že z tohto dialogu o ľudských právach zatiaľ nevzýšlo nič pozitívneho. Mali by sme sa zamyslieť ako inštitúcie EÚ o zlepšení našej vlastnej stratégie voči EÚ, ako prinútiť, ako doviesť Čínu k tomu, aby dostala svojim záväzkom v oblasti ľudských práv. Toto je náš spoločný záväzok, naša spoločná povinnosť a od toho závisí aj budúcnosť našej spolupráce. No a musíme si položiť aj otázku, prečo vzťahy Číny k Európskej únie sú takéto veľmi nekonzekventné. Myslím si, že komisiu musíme podporiť pri, pri príprave novej stratégie voči Číne. Ďakujeme pekne. A teraz za EPP má na minútu slovo pán Preda. Předinte. Cuvintele nu ar trebui privite ca niște crime. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Liu Xiaobo povedal, že slova sa nemôžu považovať za zločin. To povedal vo svojom politickom manifeste v charte 2008, ktorú podporilo viac než 100 tisíc obyvateľov. Takéto vyjadrenia viedli k tomu, že bol odsudený na 11 rokov väzenia a na dva roky nebude mať e, politické práva, boli mu odňaté. Zdá sa, že v Číne ľudské práva sú naozaj potlačené, že sa takto kruto e, zakročuje voči e, aktivistom. Vodca hnutia na mieste nemeckého pokoja bol odsudený na 11 rokov väzenia. Myslím si, že preto je dôležité, aby sme sa téme venovali, aby sme sa venovali téme ľudských práv na najbližšom samite EU Čína. Uh, Takto uvádza článok 9 našho uznesenia. Pani Hautala už správne povedala, že nástroj dialógu o ľudských právach zatiaľ nebol postačujúci a že táto téma by mala byť súčasťou diskusie na samitoch. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Preda. Teraz má slovo na minútu pán Balcitis v mene socialistov. Thank you, Mr. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. EU teraz e, rokuje o novom rámcovom, rámcovej dohode s Čínou. To bude e, ďalšia cesta pre rozvoj hospodárskych vzťahov s touto krajinou. Tieto vzťahy sú naozaj veľmi intenzívne, ale nemôžeme zatvárať oči pred opakovaným porušovaním ľudských práv a nerešpektovaním právneho štátu. EÚ musí posilniť e, ľudskoprávny dialog s Čínou ten bol začatý v roku 2000 a zatiaľ nebol veľmi účinný. EÚ a hlavne vysoká predstaviteľka by mali zabezpečiť koordinovaný, e, koordinovanú účinnú zahraničnú, zahraničnú politiku vo vzťahu s Čínou a e, ľudské práva musia byť základom takejto politiky. Ďakujem pekne. Balsitis. Teraz na pani, pani Trupel. Čína, die Olympiáde... Keď eh, bola Číne priklepnutá olimpiáda, tak som eh, dúfala, eh, že sa podarí trochu zlepšiť situáciu v súvislosti s dodržiavaním ľudských práv. Ale po olimpiáde musíme konštatovať, že vôbec nedošlo k zlepšeniu, naopak došlo k zhoršeniu situácie v dodržiavaní ľudských práv. A po rozsudku či Čau Bao a potom, čo bola e, zakázaná homosexuálna e, strana, e, že je jasné, že tam hrozia ďalšie, ďalšie konflikty. My musíme požadovať s okamžitou účinnosťou prepustenie Liu Xiaoba, ak chce Čína byť uznávaným partnerom medzinárodného spoločenstva, potom musí upustiť od svojich hysterických opatrení, cenzúry a kontroly. A to sa týka aj a najmä internetu. Nemôžeme akceptovať politické filtrovanie internetu. Je to základná, podstatná časť základných ľudských práv, e, že je potrebné e, hájiť ľudské práva, pretože tieto sú univerzálne a nedeliteľné, či už u nás, v USA, v Sudáne, v Číne Čína si na toto musí zvyknúť, ak chce hrať inú úlohu ako doteraz. Domnievam sa, že my, Európania, v rámci našich oficiálnych stretnutí a na samitoch eh, v rámci eh, klimatickej politiky, politiky životného prostredia, eh, regulovania finančných trhov a podobne musíme Číne ujasniť, že naliehavo musia zmeniť svoju politiku. Ďakujem pani Trupel, pán Fontana. Ďakujem, pán predseda. Jedným z najdôležitejších problémov v súvislosti s dodržiavaním ľudských práv v Číne je e, skutočnosť, že e, e, tam máme dočinenia dokonca s moderným otroctvom. Avšak má to dopady aj na Európu. U nás je veľa tovarov z Číny, tovarov, ktoré boli vyrobené v Číne v rámci nekalej hospodárskej súťaže. Keď si pozrieme USA, môžeme konštatovať, že tam došlo už aj k zákazu e, dovážania výrobkov z takýchto e, pracovných táborov a tu by sme mali urobiť niečo aj v Európe. Mali by sme tiež aspoň čiastočne zakázať takéto e, výrobky. E, všetky dovážané výrobky predsa musia splňať rovnaké bezpečnostné normy a to aj e, normy v e, súvislosti s vystopovateľnosťou výroby toho ktorého výrobku. Potrebujeme primerané normy, ale tieto normy nestačí, keď len budú existovať, musia byť aj presadené. Takže mali by sme e, zakázať dovoz tovarov z takejto nútenej práce. Musíme podporovať e, Čínu v rámci e, boja proti porušovaniu ľudských práv. Ďakujem, pán Fontana. Teraz na jednu minútu pán Macmillan Scott. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám tu čest byť pod podpredsedom e, e, Európskeho parlamentu pre demokraciu a ľudské práva. A toto uznesenie sa správne zameriava na Liu Sao Pao. Je to hlavný autor Charty 2008 a ja mám aj e, anglickú verziu na mojej webovej stránke po poslednej návšteve Pekingu v maji 2006 všetci disidenti, s ktorými som mal kontakt, boli uväznení nejakým spôsobom uh, v, mučení. Uh, e, Chužaobao napríklad potrebuje e, lekárskú starostlivosť. A potom sú tu ďalší, ktorí napríklad zmizli po uh, 3,5 ročnej väzbe, uh, sú napríklad v domácom väznení a niektorí uh, pristúpia k samovražde Vyšetrovanie e, e, v súvislosti s Falun Gongom vyvolalo veľkú pozornosť a myslím, že úrady by teraz mali prepustiť tohto duchovného vodcu. Európsky parlament e, určite sa nevzdá tematiky Číny a Tibetu. Ďakujem pekne, pán Macmillan Scott. Ja teraz dám ešte slovo dvom rečníkom v rámci, v rámci Catch the Eye. Máme opäť 12, ešte máme dva body na programe a potom musíme ešte aj hlasovať. Pani Hautel. Pani Korhola. Nemôžeme tolerovať, že hospodárske záujmy sú dôležitejšie e, ako ľudské práva vo vzťahu s Čínou. Ja som sledovala situáciu Google a súhlasím s tým, že by mali prestať spolupracovať s čínskymi úradmi, ak budú trvať na cenzúre. Treba, aby užívateľia internetu v Číne mali prístup k e, voľným informáciám. A potom tie obavy od tých disidentov sú naozaj e, podložené a dúfam, že komisia e, bude o tom hovoriť na nadchádzajúcom samite s Čínou. Teraz rokujeme o novej rámcovej dohode a musí sa tam odzrkadliť, že eh, hospodársky rozvoj ide ruka v ruka s otázkou ľudských práv. Ďakujem pekne, pekne pani Majsner na minútu. Gracias, prezidente. Ja, Ďakujem, pán predseda. Už sme tu eh, hovorili veľa o tom, ak akým um, spôsobom by sme mohli najlepšie hovoriť s Čínou, aby sme, ich, aby sme na nich trochu natlač, um, aby sme na nich trošku natlačili. Um, myslím si, že to, čo spomínala pani Dekajza, nie je ten správny postup. Nemali by sme uh, poľaviť uh, práve to, čo sa uvádza aj v uh, Lisabonskej zmluve, a teda v charte pre ľudské práva by sme mali presadzovať Nejde tu len o Liu Xiaobao, e, ide tu aj o Gaoci Chenga, ktorý zmizol. Počuli sme, že údajne spáchal samovraždu. E, dá sa predpokladať, že e, ho zabili, teda že umrel. Nevieme, akým spôsobom sa to udialo. Kontakty v Číne zatiaľ eh, nepomohli eh, v rámci Olympiády eh, zlepšiť situáciu s ľudskými právami, takže mali by sme každopádne ďalej pracovať, ale nepomôžeme si len naliehavými apelmi. Ďakujem a teraz dám slovo pani komisárke. You, Ďakujem pekne, pán predseda. EÚ jasne vyjadrila svoje hlboko, hlboké znepochopenie znepokojenie nad ťažkým trestom voči tomuto aktivistovi. Ide o 11 rokov za jeho úlohu ako autora Charty 2008. Je to akýsi pokus o demokratickú, pardon, demokratickú reformu v Číne a potom je tu ešte aj otázka internetu a ľudských práv. My pripisujeme veľkú váhu slobode prejavu a myšlienok. Sú to e, základy nášho demokratického systému. Postup voči tomuto aktivistovi je úplne v nesúlade so slobodou prejavu. A taktiež sú pošliapávané občianské e, práva a Čína je ich signatárom. Nám ide o e, obhajobu e, ľudských práv a taktiež e, ďalších slobôd. My naozaj lutujeme, že naši pozorovatelia nemohli byť, sa zúčastniť na pojednávaní. Ale podarilo sa nám získať isté informácie o priebehu a je jasné, že pán Liu nemal príležitosť k obhajobe a teda ten súd nebol spravodlivý. EÚ naďalej bude apelovať na čínsku vládu, aby bezpodmienečne prepustili pána Liu a ďalších signatárov Charty 2008. Celková politika EÚ voči Číne je politika konštruktívnych záväzkov v rámci nášho strategického partnerstva. Viackrát v minulosti sme uvítali pokrok Číny v oblasti hospodárskych a sociálnych práv, ale je tu aj nedávne spustenie akčného plánu Číny v oblasti ľudských práv, ale na druhej strane sú tu veľké obavy, čo sa týka e, občianských a politických práv a aj nedávny e, vývoj, napríklad tie, o ktorých tu hovorili viacerí poslanci a tak je to aj zakotvené v tomto uznesení. Uh, Pri politických kontaktoch vždy zdôrazňujeme význam ľudských práv a hlavne v kontexte ľudskoprávneho dialógu s čínskymi úradmi. Naposledy to bolo 20. novembra v Pekingu, ako určite viete. Sila e, nášho vzťahu nám umožňuje diskutovať v priateľskej atmosfére o týchto témach. Na 12. samite EU Čína v Číne sa taktiež hovorilo o ľudských právach tak počas e, diskusí, ako aj na tlačových konferenciách. Pán predseda, pani, pani Veržia, pani Korola hovorili o útokoch e, proti Google. A komisia si myslí, že to je ďalší znepokojujúci vývoj v oblasti slobody prejavu v Číne. My monitorujeme zblízka túto situáciu a rozumieme, že prebiehajú naďalej konzultácie medzi e, podnikmi a čínskymi úradmi. Budeme obozretní a keď sa takéto útoky e, zopakujú aj napríklad proti európskym podnikom. Môžem ubezpečiť tento parlament, pán predseda, že naďalej budeme nastolovať e, tieto otázky aj na najvyššej úrovni budeme pripomínať, že občania Číny majú e, práva a taktiež sú tu ústavné zábezpeky Číny v oblasti slobody prejavu. Vážení poslanci, poslanci, všetkým nám záleží na tom, aby Čína bola otvorenejšia, transparentnejšia aby splňala medzinárodné ľudskoprávne normy. Budeme sa spolu snažiť riešiť medzinárodné výzvy. Aby sa nám to podarilo, musíme naďalej rozvíjať aj naše strategické partnerstvo. Pán predseda, a ešte reakcia na to, čo povedala pani de Kaiser, keď hovorila o poprave britského občana. Európska únia rázne odsúdila túto popravu a naozaj ľutuje, že Čína neposlúchla opätovné výzvy EÚ a jednej členskej krajiny, že e, tento e, rozsudok e, by nemal byť uskutočnený. Zostáva nám ešte jeden bod v ehm, dnešnej agende, takže vás poprosím, aby ste zaujali svoje miesta, zachovali kľud. Prejdeme teda k e, rozprave o, o Filipínach. Pán Provera, dve minúty máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Medzičasom je eh, už eh, sú už